že sme rozdali zápisnicu zo včerajška. Ak nemáte nič proti nej, tak budeme ju považovať za schválenú. Teraz ideme na správu pána Koelia. Ide o bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch. Pán Koelia má teraz na 4 minúty slovo.